teda dobre budeme informovať príslušné služby. Teraz prejdeme k, k vysvetľovaniu hlasovania. OK. Um, we start on... Začíname teda správou Bastos a dávam slovo pánovi Baldasarimu. Pán Baldasare. We wait uh, some minutes. Kolegovia, prosím vás, opustite túto sálu rýchlejšie, aby tí, ktorí chcú vysvetliť hlasovanie, to mohli urobiť a v takých podmienkach, ktoré sú eh, potrebné pre takéto prejavy. Čiže je potrebné, aby tu bolo ticho. Baldassarre. Mm, pán poslanec Baldassare. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Som veľmi spokojný s tým, že sme tu mali správu pána kolega Bastosa. Ja som hlasoval za. Žiaľ, e, tá vážna ekonomická kríza, ktorú postihla Európu, negatívne zasiahla aj to, ako ľudia hľadia na potenciálny jednotný trh E, nie sú to len občania, ale aj podniky, či dokonca vlády, či národné politické hnutia. Je tu riziko, že sa e, týmto zahmlí výborná práca, ktorú odviedli európske inštitúcie v prospech jednotného trhu. Pomyslíme si napríklad e, na reformu verejných trhov alebo smernica o omeškaných platbách ja e, podporujem to, čo povedal kolega, čiže je potrebné posilniť e, e, medziinstitucionálnu spoluprácu medzi EÚ a členskými štátami. A žiaľ, často sa tie základné opatrenia zablokujú alebo meškajú kvôli tomu, že existujú konflikty medzi inštitúciami. V krízovom období, ako toho prežívame dnes, potrebujeme spojený prístup k riadeniu a vládnutiu a mali by sme včasne schváliť potrebnú legislatívu, naštartovať vnútorný trh a posilniť práva občanov v rámci EÚ. Ďakujem pánovi poslancovi Valtasárimu. Teraz má slovo pán Filip Juvim. Pán predseda, v politike by sme mali hovoriť jasne. A e, ten jednotný trh, ktorý má už 20 rokov, priniesol toho veľa. Pozitívne pady sú jasné, ale musíme to jasne povedať, že jednotný trh bude opravnený len vtedy, keď budeme mať nástroj na ochranu nášho priemyslu a zamestnaneckých miest. A ak nezmeníme svoje postupy, tak čo sa stane? Tie veľké dominujúce ekonomiky, Čína, Korea, Japonsko, Katar, budú nakupovať naše priemyselné podniky a keď sa e, rozhodne to podniky delokalizovať, tak už nebudeme môcť nič urobiť. Musíme si to jasne povedať. Je najvyšší čas na to, aby sme mali ozajstnú politiku e, ochrany priemyselných podnikov na trhu a našej ekonomiky. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Teraz e, má slovo pani Zaniky. There is not Mrs. Zanicki nie je tu. Teraz e, pani Constance Le Grit. Ďakujem, pán predseda. Ako členka výboru pre vnútorný trh a ochrany spotrebiteľov e, som sa zaujíma, zaujímala o správu Bastos, e, pretože tu sa hovorí o obavách občanov a podnikov. Diskutovali sme o tejto správe, bolo to prepojené s našou diskusiou o 20 rokoch jednotného trhu, lebo už 20 rokov tu máme slobodný pohyb služieb, tovarov, um, osôb a podnikov a um, zakotvilo sa to v, našom, v našich životoch. Veľmi ma zaujal ten fakt, že na prvom mieste obáv, ktoré vyslovili naši občania, figurovali práve ťažkosti uznávania profesných kvalifikácií. A mali by sme byť veľmi aktívni a konať efektívne, pretože to čakajú naši občania, aby sme naozaj vo veľmi blízkej budúcnosti mali také procedúry uznávania titulov a kvalifikácií, ktoré e, budú rýchlejšie, efektívnejšie a nie až také drahé. Je to ozajstná výzva. Ako tieňová spravodajkyňa eh, skupiny EPP aktívne pracujeme s ďalšími členmi výboru IMCO, aby sme vedeli odpovedať na túto veľkú výzvu. Potrebujem viac mobility, viac Európy, lebo toto žiadajú naši občania. Ďakujem. Ďakujem, pani Le Grip. Teraz eh, dám slovo pánovi Orestému Rosovi. Ďakujem, pán predseda. Na to, aby sme znova naštartovali jednotný trh e, a stratégiu 2020, je dôležité naštartovať ekonomický rast a zamestnanosť. Tým, že obnovíme dôveru obnikov, podnikov a občanov. Som za text tohto správy, pretože zdôrazňuje očakávania a realitu. Napríklad um, daňové prekážky, náklady na energiu a tak ďalej. V čase, keď sa občania pozerajú na Európu, by sme mali posilniť spoluprácu medzi inštitúciami a členskými štátmi, aby sme mohli podporiť konkurencieschopnosť, vytvoriť nové pracovné miesta a posilniť teritoriálnu kohéziu. Napríklad musíme harmonizovať náklady na energiu, ktoré pre mnohé podniky sú veľmi ťažkou položkou na zozname výdavkov. Ďakujem pánovi Rosimu, hovorí predsedajúci, teraz má slovo pán Repo äänestin mietinnön puolesta. Olen erityisen tyytyväinen siihen, että... Ja som hlasoval za správu, bol som veľmi spokojný s tým, že tu skutočne sa ide o podporu podnikateľov, a podporu mladých, ktorí chcú študovať v zahraničí. A myslím si, že takisto je dôležité, že sa tu sústreďuje aj na tých najzraniteľnejších. Tiež je dôležité, aby komisia dodržala aj tie prísľubené informačné na, e, kampane. Tiež je dôležité, aby v rámci týchto kampaní informačných sa e, informácie dostali skutočne k tým, ktorým sú tieto informácie určené aj potrebiteľom predovšetkým, aby sa e, šetrilo prostriedkami Takže je dôležité podporovať malé a stredné podniky, a aby mali lepšiu prístupnosť k trhom. Ďakujem pekne, pán Repo. Teraz má slovo pán Irčdeva. Pán predseda, ja som veľmi poctený, že ste sa dnes rozhodli hovoriť po anglicky, čo považujem za úžasné. Ďakujem pekne. Je tu 20 e, vecí alebo 20 obáv, na ktoré sa, problémov, na ktorého sa sústredí európska legislatíva. To sa týka e, profesionálne vzdelávanie, otváranie bankových účtov, členské štáty, práva to či one občania majú penzíne práva a podobné, ale, ale čo je veľmi dôležité v Európe, keďže e, sa nezamestnanosť veľmi rýchlo zvyšuje, je vytváranie nových pred pracovných miest a motor, motorom vytvárania pracovných miest je pred, sú predovšetkým malé a stredné podniky, pán predseda. Tie sú jednoducho podstatným motorom nášho celého hospodárstva a táto správa sa práve sústreduje na toto, preto som ju podporil, ale 35 európskych občanov nemá ani predstavu o tom, čo je jednotný trh, nechápu tie naše nariadenia, rámce a podobne. Čiže to, čo potrebujeme predovšetkým, je menej e, regulovania, umožniť ľuďom, aby skutočne sa chytili práce a mohli, mo, mohli jednoducho pracovať. Predseda, ďakujem pekne, pán Deva. Moja angličtina naozaj nie je perfektná, ale učím sa. Eh, I give the floor to Mr. De Angelis. Teraz dám slovo pánovi De Angelisovi. Ďakujem, pán predsedajúci. Jednotný trh je veľkým úspechom a dnes je zásadným prvkom na to, aby sme mohli realizovať ambície stratégie 20, Európa 2020. Ehm, máme pred sebou ešte veľa práce a práve e, táto pripomienka tých 20 rokov je, e, je možnosťou na to, aby sme znova naštartovali tento jednotný trh, trh a doplnili to, čo chýba. Napríklad e, energetika a ceny energie. To je dôležité, aby všetci občania mali prístup k takej energie, ktorá bude za prístupné ceny Ďalej, zrušenie tých prekážok, o ktorých sme hovorili, to je zásadné preto, aby sme bojovali proti sociálnej a ekonomickej kríze. Pretože to prispieje k inovácie, k rastu, rozvoju, podpory konkurencieschopnosti a hlavne e, pre vytvorenie nových zamestnaneckých miest. Ďakujem. Ďakujem pánovi De Angelisovi. Teraz dávam slovo e, pani e, Monike Makovej. You, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som podporila dohodu medzi Európskym parlamentom a komisiou, spoločný trh vznikol, aby sa umožnilo obchodovanie medzi členskými štátmi bez bariér. Avšak žiaľ sa to dnes nedeje. Musíme uistiť našich občanov, že naozaj majú výhodu z e, toho, že patria do Európskej únie a že všetci patríme do jedného spoločenstva. Preto musíme naďalej prehlbovať spoločný trh tým sa zvýši ehm, konkurencieschopnosť, hospodársky rast a vytváranie pracovných miest, takisto aj e, má to svoj sociálny dôsledok pozitívny. Takže nám sa to musí podariť, ale ako musíme podporovať harmonizáciu, vytvárať e, napríklad spoločné systémy, štandardizované systémy, napríklad aj pre malé a stredné podniky, rovnaké podmienky, oveľa menej ehm, byrokracie a predpisy jasnejšie. A toto je všetko, čo musíme urobiť prospech jednotného trhu pre našich občanov. Predseda, ďakujem pani Makovej. Teraz má slovo pán Adam Bielan. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Cieľom spoločného trhu je voľný pohyb tovaru a kapitálu medzi členskými štátmi, čo má zabezpečiť rovnaký alebo rovnovážny hospodársky rast. Avšak obyvateľia sa, občania sa neustále stretávajú s rôznymi prekážkami, rôznym nedostatkom informácií, rôznymi právnymi eh, kľúčkami a podobne. Takže súhlasím s tými členskými štátmi, ktoré hovoria, že je potrebné zabezpečiť jednotnosť eh, na tomto trhu, ale tu si vyžaduje súhlas všetkých členských štátov. Dôležité je uznávať kvalifikáciu, takisto je potrebné zoštandardizovať bankové služby a podobne. Tiež mm, je potrebné zabezpečiť aj digitálny e, spoločný trh, takisto je potrebné, aby aj jednotlivé e, regionálne e, administratívy už postupne poskytovali stále viac služieb e, digitálnym spôsobom. takisto je, je, je, pretože to pomôže väčšej účasti oby, občanov na riadenie Európskej únie. Predseda, ďakujem pekne pán Bielan, teraz pán Kelly. Ďakujem pekne, pán predseda. Som bol rád, že som mohol túto správu podporiť a myslím, že čím skôr sa nám podarí zlepšiť spoločný jednotný trh, tak to bude dobré pre nás všetkých. Pomôže nám to dostať sa z ekonomickej recesie a vytvorí to aj hospodársky rast v budúcnosti. Teraz chcel by som povedať, že E, týka sa to predovšetkým, alebo vytvára to, e, rieši to obavy občanov a podnikov, ale v podstate e, občania možno ani nevedia, že čo predstavuje tento jednotný trh. Takže práve tu je naša úloha a preto musíme ho dokončiť eh, čo najskôr a o tom správne informovať. Chcel by som ešte povedať jednu vec, že je tu ohromný potenciál pri využívaní internetu a internetového obchodovania alebo vôbec e, všet, poskytovanie služieb na internete množstvo občanov aj podnikov to vonkoncom ešte nevyužíva. E, a druhá dôležitá vec je, pod, je zabezpečiť vzájomné uznávanie kvalifikácií v Európskej únii. Predseda, ďakujem pekne, pán Kelly. Teraz máte slovo pani Jelena Bazesku. Ďakujem. Ja som hlasovala za túto správu lebo si myslím, že konsolidácia jednotného trhu je nevyhnutná vec preto, aby sme naštartovali e, ekonomický rast a zamestnanosť. Myslím si, že tie prekažky, ktoré stále existujú, napríklad prekažky e, pri e, voľnom pohybe osoby by mali byť odstranené a tak všetci občania budú môcť využívať všetky svoje práva. Rumunsk európsky občania stále musia bojovať s takýmito prekážkami na pracovnom trhu. A to nie je opodstatnené. Taká prekažka by mala byť odstránená. V kontexte ekonomickej krízy je dôležité odstrániť všetky bariéry. A tak prispejeme k inovácii, rastu a zlepšíme dôveru občanov v jednotný trh. Chcem zdôrazniť ešte to, že je potrebná na spoločná správa eh, ekonomických vecí a to musí byť hlavnou záležitosťou európskych inštitúcií. Ďakujem. Teraz pôjdeme na ďalšiu správu rokovania eh, s Japonskom a teraz dávam slovo pánovi Devovi. Mr. Vážený pán predsedajúci, veľmi pekne ďakujem za slovo. Je to dôležitá správa. Japonsko je našim druhým najväčším obchodným partnerom po Číne. Japonsko investovalo naozaj výrazne do Európskej únie. Produkcia automobilov v Európskej únii a v Británii, ktoré vykonáva Japonsko, je úžasné. Sú tu stovky pracovných miest, ktoré sa udržiavajú a ešte sa ich počet zvýši, pretože Japonsko investovalo do našich hospodárstiev. Mali by sme investovať aj my do japonských hospodárstiev. Čo potrebujeme urobiť, je požiadať Japoncov, aby nepokračovali s kvantitatívnymi tarifmi a reš- clami a reštrikciami, aby otvorili distribučné siete pre náš vývoz a naše služby. Toto je niekedy veľmi ťažké dosiahnuť, eh, distribuovať eh, produkty v Japonsku, pretože majú svoj vlastný spôsob, akým robia biznis. Lenže aj my by sme mali mať možnosť obchodovať podľa rovnakých podmienok a predávať japonským spotrebiteľom presne tak, ako japonskí výrobcovia môžu predávať našim spotrebiteľom na našich trhoch. Myslím si, že je to dôležitá správa a ďakujem za ňu. Ďakujem, pán Deva. Slovo má pán Adam Bielan. Európska únia a Japonsko predstavujú jednu petinu celého svetového obchodu. A vysoké, vysokokvalitné výrobky z Japonska sa už roky tešia veľkému záujmu Európ, e, českých občanov, preto sú tieto tovary veľmi dôležité pre našich podnikateľov, ale je tiež dôležité, aby sme naše výrobky exportovali do Japonska. Takže mm, schvalujeme takéto rokovanie otázky, ako sú clá, e, práva duševného vlastníctva, hospodárstva, konkurencieschopnosť, e, podpora podnikania a podobne, plus odstraňovanie rôznych obchodných bariér. Toto všetko je treba systematizovať. E, tiež je treba odstrániť e, bariéry, mimo, tarifné a mimocelné bariéry. Takisto, keď chceme podporiť e, dovoz a vývoz, e, vlastne, aby nedošlo k nadmernému dovozu, musíme takisto aj zabezpečiť určitú ochranu, aby sme neohrozili európskych podnikateľov, preto som v oblasti e, motorizmu, preto by som, som aj podporil toto, um, túto správu. Teraz ďakujem pekne, pán Čobal Šogor. Ďakujem pekne, pán predseda. Ak si vezmem do úvahy súčasnú svetovú hospodárskú krízu, nesmieme zabúdať, že Európska únia musí jednoznačne stáť e, za obchod, svetový obchod a konkurencieschopnosť. Niektorí hovoria, že 21. storočie bude e, storočím Ázie. Nie ide iba o Áziu, ale sú tam ďalšie krajiny. Malázia, Singapur, Vietnam, Indonézia. E, oni sa budú sa im dariť ekonomicky mimo mimoriadne dobré, takže musíme všetko preto urobiť, aby Európska únia mohla rozvíjať svoje obchodné vzťahy s týmto regiónom a um, aj preto, že už s týmito krajinami máme dobre fungujúce vzťahy a určite by bol dobrým krokom aj um, dohoda o voľnom obchode s Japonskom. Takúto dohodu máme s Južnou Koreou a vieme, že je tam veľký potenciál pre zvýšenie obchodu na oboch stranách. Je to pre, um, je to pre oboch prospešné musíme odstrániť rôzne prekážky a bariéry, ktoré bránia obchodu, ako sú rôzne clá a dane a podobne, ale toto nie je také najhoršie. Najhoršie sú práve tie netarifné bariéry, ktoré sa musia odstrániť, ak chceme mať naozaj um, slobodný obchod osobitne s týmito krajinami e, vo východnej Ázii, takže je tam veľmi veľký potenciál predseda. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Charles Tenor. Vážený pán predseda, ja by som chcel zagratulovať k vašej výbornej angličtine, len tak ďalej. Možno budete hovoriť aj jazykom Danteho jedného dňa. Japonsko a Európa by mali byť hrdé na svoje partnerstvo. Ja Japonsko je nie len kľúčovým spojencom v liberálnej demokracii, ale veľmocou vo svete. Má naozaj vynikajúcu úroveň kvality produktov. A kolegovia už spomenuli, že obchodovanie s Japonskom je naozaj výrazné 116 miliard eur, napríklad kombinovaný vývoz a dovoz. Myslím si, že to je uholný kameň toho, o čom EÚ je, pretože by mali benefitovať aj výrobcovia a spotrebitelia z e, takýchto aktivít. Mali by sme konsolidovať tieto trhy a obchodné príležitosti a strategické partnerstva, kdekoľvek ich nájdeme ale najmä e, také demokratické krajiny ako India a Japonsko, ktoré boli schopné naštartovať svoj hospodársky rast, e, ta, s takými by sme mali spolupracovať, lebo nám sa to zjavne nedarí. Za ostatné roky, odkedy sa urobilo prvé vyhlásenie o obchode medzi Japonskom a EÚ, je jasné, že politické vzťahy medzi EÚ a Japonskom sú čoraz silnejšie. Táto dohoda a dohoda o voľnom obchodovaní môže byť na osoch dvom stranám. Ďakujem za priestor na vyjadrenie. Ďakujem vám.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 Myslím si, že tých 150, 160 miliard eur je obrovský obchod a Japonsko je veľmi výrazne prítom, prítomné v Európe. Um, sú známe ich eh, priemyselné značky, a však eh, je dôležité, aby sa aj európsky značky a eh, výrobky dostali na japonský trh, takže veľmi dôležitá je tu reciprocita a preto je dôležité odstrániť rôzne bariéry, clá a podobne, pretože aj Európa potrebuje rast, takže musíme využiť všetky možné prostriedky a musíme pri príjmaní rozhodnutí e, m, nezabúdať, že naše vzťahy s Japonskom musia byť posilnené, aj keď máme rôzne kultúry, ale máme viaceré hodnoty, ktoré sú spoločné, hľadne v oblasti ľudských práv, slobody prejavu a podobne. Predseda, ďakujem pekne. Posledným rečníkom bude pán Kelly k tejto správe. Ďakujem pekne za slovo Prihováram sa vám ešte raz. Naozaj chovám veľkú úctu k Japonsku. Myslím si, že je to úžasný národ, inteligentný a ťažko pracujúci. Naozaj eh, badať veľké napredovanie za ostatné roky v ich krajine. Prekonali ťažkosti, pretože zažili tsunami, problémy vo Fukushime a ďalšie záležitosti. Ale spolu naozaj sa vydali vpred do budúcnosti. My ako EÚ im musíme pomôcť aby sme mali naozaj e, voľné obchodovanie, aby sme rokovali o dohode o voľnom obchodovaní. Ďalšia vec, v ktorej sa dá pomôcť, by malo byť verejné obstarávanie. Japonci by mohli trošku ustúpiť vo svojom názore na verejné obstarávanie, pretože voľný trh, voľné obchodovanie medzi nimi a nami